Dear colleagues, we will start our farm committee meeting. Kolegovia, začneme riadne rokovanie výboru FAM. Predovšetkým dovolte schváliť program. Ak nemáte žiadne pripomienky, tak program dnešnej schôdze je schválený. Bod 3 na programe schválenie zápisnice z 3. septembra a 27. septembra. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak zápisnice sú schválené. Bod 4 oznámenia predsedníctva. Na stretnutí 8. novembra koordinátori rozhodli pripraviť ústnú otázku po uznesení o úlohe žien v prevencii radikalizácie a e, uviesť ju skupine EPP. Hlasovať sa bude len na úrovni výboru bod 5 programu, elektronické hlasovanie. A list? Hmm. No, no No? We can No. Uh, uh, Bod 5 programu hlasujeme pra, uh, spravodajcov tohto stanoviska je pán Serba Pesekajnen. Schválenie návrhu stanoviska a začneme hlasovaním. Pozmenujúci návrh 45 za, proti, zdržali sa, schválení. 55 za, proti, Áno? Ja som najprv počula 55 a to bolo 45. Mohli by sme začať ešte raz? Dobre, takže začneme ešte raz od začiatku. 54 za, proti, zdržali sa, schválený. 55 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 56 za, proti, zdržali sa, schválení. 57 za, proti, zdržali sa, schválení. 66 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 59 za, proti, zdržali sa, schválení. Teraz ideme na kompromis 6. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 7 a 8 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 72 za, proti, zdržali sa schválený. Overujeme 72, hlasujme. Koniec hlasovania. Schválený. Takže pozmenujúci návrh 75 za, proti, zdržali sa schválení, 80 a 83 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 78 za, proti, zdržali sa schválení. 79 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 81 a 82 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmenujúci návrh 90 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmenujúci návrh 94 za, proti, zdržali sa schválení. 95 za, proti, zdržali sa schválení. 97 a 96 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 98 za, proti, zdržali sa schválení. 99 za, proti, zdržali sa schválení. 100 za, proti, zdržali sa schválení schválený. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, schválený. 104 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, Schválený. 109 za, proti, zdržali sa schválení. 110 a 111 za, proti, zdržali sa. Overme. Hlasujme teraz. Koniec. Zamietnutý. 112 za, Áno? Nemáme mikrofón. No, no. If, yes, yeah. Not it's possible, but yeah. Uh, amendment 112 za, proti, zdržali sa schválení. 113 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 114 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmenutý 15 za, proti, zdržali sa schválení. 16 za, proti, zdržali sa schválení. 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 19 za, proti, zdržali sa schválení. 20 za, proti, zdržali sa schválení, 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 22 za, proti, zdržali sa schválení, 23 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 24 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválení. 52 za, proti, zdržali sa schválení. 28 za. Aha, nie, pardon, to odpadá. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmeňujúci návrh 34 za, proti, zdržali sa schválení. 38 za, proti, zdržali sa schválení. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa schválení. Pozmenujúci 41 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 42 za, proti, zdržali sa schválení, 44 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 43 za, proti, zdržali sa schválení, kompromis 5 za, proti, zdržali sa schválení, 50 za, proti, zdržali sa za, schválení, 51 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválení. Druhá časť za, proti, zdržali sa schválení. 52 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 4 za, proti, zdržali sa schválení. 53 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz hlasujeme o návrhu stanoviska. Není pozmenujúcich návrhov, hlasujeme menovite teraz. Končím hlasovanie. Schválený. Ďakujem pekne pánovi Petikajnen aj všetkým tieňovým spravodajcom. Ďakujem pekne. Už nebudeme dnes hlasovať podľa programu. A Teraz šiestým bodom programu je misia do Rakúska. Ak nie je nikto proti tomu, tak správu budeme považovať za schválenú. A bod 7 aktuálny stav trialógu na tému rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. A tu by som rada dala slovo. Počkáme chvíľočku. Okay, I would like to give the floor to Ms. Agnieszka Takže Agnieszka Košlovská-Rajevič, spravodajkynia stanoviska výboru FAM o, o smernici rovnováhe pracovného a súkromného života. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak by bolo možné, hovorila by som po polsky svojim rodným jazykom, takže poprosím, dajte si sluchatka, aby sme sa rozumeli. Mm, vážená predsednička, ďakujem eh, veľmi pekne za udelenie slova na túto tému, ale skôr ako začnem, skôr ako vás budem aktuálne informovať o balíku rovnováha súkromného pracovného života, chcela by som vyjadriť sklamanie zo správania v tejto miestnosti pri hlasovaní o zdaňovaní. Ako EPP máme právo mať rozdielne názory na rôzne témy a v tomto prípade sme mali rozdielne názory, pripravili sme pozmenujúce návrhy a boli sme vysmiatí v tejto miestnosti. E, zazneli tu útočné pripomienky, síce mimo mikrofónu, ale bolo to počuť. A ja by som chcela povedať, že toto správanie ma sklamalo. Demokracia je taká, že môžeme mať rozdielne názory a môžeme ich vyjadriť a ako skončí správa, no to závisí od toho, ako budeme hlasovať. Tak ako sme nakoniec hlasovali väčšinou, Takže, eh, ale mali sme právo vyjadriť naše názory civilizovaným spôsobom a v civilizovanom prostredí. A teraz prejdem teda na balík rovnováha pracovného súkromného života. Mali sme viacero trialogov na túto tému. Atmosféra rokovaní bola veľmi pozitívna, aj keď na začiatku sme mali veľmi rozdielne stanoviská. Stanovisko rady bolo veľmi vzdialené stanovisku parlamentu. Môžem vám len pripomenúť, že parlament chcel štvormesačnú, štyri mesiace právo E, pre otcov či pre matky neprenositeľné, platené na minimálne úrovni 85 Nakoniec e, sme skončili na 75 ale takisto sme hovorili o 10-dňovej e, otcovskej dovolenke a 5 dní dovolenke pre opatrovateľov. Všetky tieto dovolenky musia byť flexibilné, tak aby si ich ľudia mohli vybrať kedykoľvek až do 10. roku veku dieťaťa. Počas trialógu sme zistili, že stanovisko rady je veľmi, veľmi odlišné. Ich spoločné stanovisko hovorilo o tom, že chcú 1,5 mesiaca platenej e, dovolenky na úrovni, ako si stanoví, tú výšku platu si stanoví členský štát 10-dňovú otcovskú, A naozaj e, dovolenka opatrovať opatrovníkov, tam sa nevedeli dohodnúť, napriek tomu na ničom dohodli, ale veľa štátov bolo proti tomu. A e, čo sa týka platu e, za túto dovolenku opatrovateľov, tam sa nedohodli na ničom. Takže my sme dúfali, že E, ako to býva zvykom, počas trialogov sa stanoviska zblížia. Žiaľ, e, počas trialogov nie, že sa naše názory nezblížili, ešte sa viac vzdialili. Dokonca sme požiadali radu, aby si preverila svoje stanovisko a oni rokovali na Koreperi, kde e, veľká väčšina členských štátov len potvrdila svoje stanoviská a posun ich stanoviska vlastne, k nemu vôbec nedošlo. Jediná kde sme dosiahli nejaký výsledok. E, bola tá časť, ktorá bola bl- veľmi blízka ich názoru, nášmu názoru, to znamená otcovská dovolenka. Dohodli sme sa na dvoch týždňoch otcovskej, vysokoplatenej. Oni chceli, aby to, e, tá odplat e, bol na úrovni nemocenskej a to sme mohli akceptovať, pretože tá úroveň je pomerne vysoká. Ale teraz Dokonca aj v tejto veci máme ďalšie problémy, pretože rada stiahla niektoré z predchádzajúcich ústupkov počas posledného trialógu. V podstate sme požiadali radu znova, aby si preverili svoje stanovisko. Rozhodli sme sa, že nemá zmysel ďalej rokovať o detailoch, ak sa nedohodneme, ani nemáme žiadne vyhliadky na dohodu v tých základných veciach Rodičovská dovolenka je v centre tohto návrhu, tak aby to bolo pre otcov a pre matky a aby bola dôstojne zaplatená. Keďže sme sa nevedeli na tomto dohodnúť, tak sme si povedali, že rada si to musí znovu ešte celé pozrieť. Nemá zmysel rokovať, rokovať o detailoch, o nejakej pasarele a iných doložkách alebo niečom podobnom, ak sa nedohodneme ani na tých základných aspektoch. Takže toto nie je veľmi optimistická situácia. Zdá sa, že sme sa dostali do závozu. Čas beží, pretože rakúske predsedníctvo sa za chvíľu končí. Ak sa nedohodneme v decembri, tak to prejde na ďalšie predsedníctvo. A nevieme, koľko ďalších trialogov môžeme mať počas ďalšieho predsedníctva a ani neviem, aký výsledok to prinesie tieto rokovania. Ja by som skôr bola za to, aby bol parlament menej ambiciózny a aby sme sa dohodli aj na niečom, čo je oveľa menej. To je lepšie ako žiadny výsledok. Momentálne e, sme v závoze, neuberá sa to nikam. Aktuálna smernica, tam sú iba odporúčania, čiže tá neošetruje nič. V niektorých členských štátoch e, rodičovská neexistuje, otcovská je neplatená. Takže myslím si, že ak by sa dohodli aj na minime, bolo by to lepšie ako nič. Ale veľká väčšina našich poslancov je proti takýmto zásadným ústupkom, ktoré by som ja navrhla a nechcú súhlasiť s akceptáciou toho, čo ponúka rada. Jednoducho chcú celú vec znovu prerokovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Agneška. Pani Garcia Perez, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. De la, de la traducción eh, con respecto a, a este dossier. La semana pasada ya... Ja by som chcela sa k tomuto vyjadriť. Minulý týždeň sa hovorilo o SZČO, keď sme hovorili o rodičovskej dovolenke, no v Španielsku sa niekedy o tom hovorí, mm, sa používa slovo dovolenka. Dovolenka. To je problematické terminologicky v španielčine. Ja by som nechcela, aby španielskí spoluobčania, e, keď si budú čítať túto správu, tak si e, tam uvidia, že je tam vacaciones po španielsky, čo je dovolenka, pretože v žiadnom prípade tu nejde o dovolenku v tomto zmysl, pravom zmysle slova. Takže e, ja by som požiadala, neviem, či by sa to dalo preložiť nejako inak a neviem, či je s tým problém, pretože leave e, je takisto dovolenka do určitej miery. E, je dôležité zvoliť nejakú správnu terminológiu, pretože minimálne v španielčine to má inú konotáciu. Takže je potrebné v eh, prekladoch, jazykových mutáciách zohľadniť reality. Eh, tieto informácie sme poslali eh, na komisiu. Dúfam, že preklady to zohľadnia, prekladateľa to zohľadnia, ale chcela by som jednoducho na to upozorniť. A teraz, čo sa týka obsahovej náplne tejto smernice. Ak e, to dáme do kontextu, musíme si uvedomiť, že tento návrh smernice e, je dôsledkom blokovania inej smernice, ktorú požadujeme už celé roky. E, je to ochrana zdravia žien na trhu práce a materská dovolenka. Už niekoľko rokov sme chceli nájsť nejaké riešenie, ktoré by umožnilo e, zladiť súkromný a pracovný život. E, kedysi e, tento návrh bol zablokovaný, museli sme ho stiahnuť, bolo potrebné to vysvetliť spoluobčanom a v Európe je ťažké pochopiť, že v otázke zosúľaďovania pracovného súkromného života nevieme dosiahnuť žiadny pokrok. Vyše roka sme museli čakať na to, kým komisia predložila nový legislatívny návrh a teraz hovoríme o e, sociálnom pilieri, e, požiadali sme, aby to boli legislatívne návrhy jediný, ktorý sme dostali, bol tento návrh, návrh tejto smernice. To svedčí o tom, že E, v tom sociálnom pilieri nie je žiadna angažovanosť. E, no, tento parlament jednoducho nemôže sa vzdať základných princípov, ktoré sú v smernici. A preto táto smernica by sa mala čo najskôr odsúhlasiť a zrealizovať. A kolegovia z EPP povedali, že rokovania na rade boli ťažké, ale uh, ak tento parlament sa vzdá určitých politických otázok, pri ktorých sme sa dokázali medzi sebou dohodnúť, ja si myslím, že ak e, sa vzdáme týchto princípov, tak e, to nebude dobré a e, tie rokovania nemôžu dobre dopadnúť. Práve naopak musíme byť tvrdí a naše stanovisko musí byť jednoznačné. Dobre, ak paralelne by sme vedeli presvedčiť národné vlády k tomu, aby zmenili stanoviska na rade, to by, to by bolo dôležité. Ale v každom prípade trvám na tom, že tento parlament, tento výbor, títo poslanci ktorí majú zodpovednosť, pretože viedli dôležité rokovania, musia byť tvrdí a musia zastávať stanovisko, ktoré zodpovedá politickým želaniam na všetkých. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Bion, ďakujem pekne. Chcela by som sa len venovať tomu, čo už odznelo a čo povedala spravodajkyňa. Skutočne je to škoda, je to aj hamba, to, čo uvádza ráda. Zdá sa, že len na tú rodičovskú dovolenku môžeme byť schopní dosiahnuť dohodu, čiže e, tento návrh rady nechcem prijať a mali by priniesť nový, ktorý môžeme akceptovať. Pani Záborská. Ďakujem pekne, pani eh, predsednička. Ja chcem podporiť eh, svoju kolegyňu Agnešku, keď eh, hovorí o tom, že stanoviská požiadavky Európskeho parlamentu by mali byť rozumné už hovorila kolegyňa Garcia Pérez a viacerí, ktorí sme eh, tu na, eh, tak eh, sa spamätáme na smernicu o ochrane zdravia pri práci žien, ktoré sú tehotné, ktoré porodili a ktoré koja. A vieme, ako táto smernica skončila. Ak naše požiadavky budú príliš ambiciózne, ide koniec volebného obdobia smernica o work life balance skončí úplne rovnako. Čo je podstatné je to, či to, s čím súhlasí rada, je lepšie ako aktuálna situácia. Možno tie kroky musia byť menšie dopredu, ale e, možno efektívnejšie, pretože, e, pretože ak skončíme zase v patovej situácii a bude ďalšie volebné obdobie, ja sa obávam, že e, zosúladenie rodinného a pracovného života bude ešte ťažšie, ako je teraz. E, druhú vec chcem podporiť e, moju kolegyňu Garciu Pereš. Neviem, či je, či je to možné, ale ja som tiež za to, aby názov dovolenka bol zmenený. Vo viacerých zákonoch je, sa uvádza dovolenka a aj na Slovensku sú voči tomu výhrady. Čiže ak by sa našiel pojem, ktorý lepšie vystihuje to, že ten, kto sa počas tohto obdobia stará o deti, nie je na dovolenke, tak by to bolo oveľa lepšie a bol by to skutočne ústretový krok voči tým, ktorí venujú čas svojho života aj starostlivosti o rodinu. Ja sa o to prihováram a poprosím aj Agnešku, ak je možné ešte e, dostať iný pojem do textu, bolo by to skutočne veľmi dobré. To by bol skutočne veľmi užitočný a efektívny krok dopredu pretože by si ľudia začali vážiť aj to, čo otec alebo mama alebo opatrovatelia robia mimo svojej práce. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Zaborská. Chcela by som ďalej v mene pani Arény hovoriť, ktorá v mene výboru EMPL sa zúčastňuje tohto trialógu, pani Arena, sa bohužiaľ nemohla zúčastniť na našej dnešnej schôdzi a ospravedlňuje sa. Ospravedlňuje sa za to, že nemohla byť prítomná na našej schôdzi, že sa nemôže vyjadriť, avšak informovala ma o vývoji jednaní a preto by som ráda teraz tu prečítala jej stanovisko, ktoré sama osobne podporujem. Pri poslednom trialógu, ktorý sa odohrával 19. novembra Rada predložila svoj posledný mandát, nie je to však dostatočné. Nemôžeme to považovať za naozajstný pokrok. Tento mandát. My ako Európsky parlament sme rade jasne ukázali, že ďalšie jednania už nebudú možné, ak rada bude trvať na svojej pozícii. Maria Arena ako vyjednávačka a aj ja sama by sme radi požiadali našich členov, ktorí pracujú vo výbore a nie len v tomto výbore, ale aj v iných, aby určitým spôsobom tlačili na vlády a členské štáty. Samozrejme, že sme už urobili určité ústupky, ale na rozdiel od toho sme nič nedostali, respektíve za ústupky sme dostali len veľmi málo. Ako nás informovala Maria Arena, parlament rozhodol o tom, že trialog bude prerušený a máme ešte trochu času na rokovania do budúceho trialogu, ktorý sa bude konať 3. januára. Chceli by sme, aby ste tlačili na vaše vlády, aby sme mohli dosiahnuť hmatateľný výsledok, ktorý by sme mohli ukázať občanom. Opravujem, bolo to 3. decembra. Týka sa, tento trialog sa týka sociálnej Európy ako jedného zo základných pilierov. Prajem vám veľa úspechov, Agneška, do ďalšieho vyjednávania v rámci trialogu. Určite to nebude jednoduché, ale bolo by dobré, ak by sa nám podarilo dosiahnuť kvalitatívny a hmatateľný výsledok. Tým pádom sme ukončili tento bod a teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu. Zriadenie nástroja pre susedstvo a rozvojovú a medzinárodnú spoluprácu. Kde je naša správodajkyňa, pani Forenca, že by odišla? Tak potom prejdeme k ďalšiemu bodu. Áno, Bod číslo 9. Schválenie 2017 Všeobecný rozpočet EÚ EU, Európska komisia. Pani Malin Björk je spravodajkyňou pre toto stanovisko rozpráva k návrhu stanoviska. Pani Björk, ako spravodajkňa má teraz slovo. Ďakujem pekne. Moja kolegyňa Elena Forenca trošku mešká, takže ja najskôr sa môžem vyjadriť k môjmu bodu. Je to všeobecné schválenie, tretia kapitola k agentúram komisie. Ako môžete vidieť, navrhla som veľmi krátke stanovisko, rada by som sa sústredila na toto, že keď sa pozeráme na schválenie, náš výbor by tiež rád zabezpečil, že e, sa zabezpečí dostatočné financovanie do témy gendrovej rovnosti a vyváženosti Mali by sme všetko urobiť pre pokrok témy gender mainstreaming, e, reproduktívne práva sú tam taktiež spomenuté. Čiže veľmi stručne k tomuto stanovisku som sa vyjadrila a dúfam, že pri schváľovaní sa pozrieme aj na detaily, ako tento rozpočet bol minutý. Ak mi dovolíte, ja Teraz e, prejdem k Európskemu inštitútu pre rovnosť pohlaví, to už je desiatý bod. Ja odporúčam schválenie. Myslím, že e, inštitút plne funguje v súlade so stanovenými zámermi. Sme radi, že takýto inštitút máme, ktorý môžeme použiť v našej práci. A um, inštitút vypracoval veľmi dôležitú správu o obchodovaní s ľuďmi. Taktiež som nadniesla tému sexuálneho obťažovania. Talač informovala o tých posledných prípadoch Odporúčam teda, aby sme Európskemu inštitútu pre rovnosť pohlavy udelili schválenie. Thank you. Thank you. Ďakujem. Pani Björk. Ďakujem pekne. Ďakujeme pani Björk za odvedenú prácu. Ako spravodajkyňa EPP súhlasím so spravodajkyňou k stanovisku, že práva žien a zrovnoprávnenie postavenia by mali byť zapojené do rozpočtu EÚ, tak ako to požaduje zmluva o založení EÚ, potom zohľadnenie položky v súlade s programom a finančným obdobím 2014 až 2017. Mali by sme jasne ukázať nasadenie EÚ voči domácemu násiliu. Pracujeme v tomto výbore vždy s touto tematikou a myslím si, že by to pre našich občanov malo byť to najjasnejšie posolstvo, aby sme v rozpočte pokryli všetky tematiky a v tomto programe sa to jednoznačne týka občanov. Toto by mali byť naše ciele. Ako som už povedala, som od, otvorená voči konstruktívnemu dialogu a aj pre pozmeňovacie návrhy, ktoré by smerovali k zlepšeniu textu, aby eh, sme dosiahli eh, za udržanie týchto programov. Čo sa týka schválenia práce Európskeho inštitútu, dovolte mi, aby som ešte pripojila k slovám kolegyne Björk, že aj v tomto prípade bola odvedená vyvážená práca, v každom prípade nebola ideologicky podfarbená. A rada by som povedala, že pri takýchto citlivých témach by som nerada hájila nejaké politické farby, ale bola by som rada neutrálna. Čo sa týka nastávajúcich volieb do Európarlamentu, tiež si myslím, že by sme mali našu politickú príslušnosť trošku odsunúť nabok a sústrediť sa na konkrétnu prácu. Európsky inštitút nie je len inštitútom pre europoslancov, Dostávame e, od neho mnoho informácií, odvádzajú veľmi dobrú prácu. Dvor auditorov aj za tento rok e, pochválil správanie inštitútu aj čo sa týka rozpočtovej disciplíny a preto plne podporujem tento bod. Ďakujem veľmi pekne, pani Madera. Ďalšia rečnička, ďakujem. Pani predsedníčka, a ja ďakujem spravodajkyni pani Björk za odvedenú prácu a za odpovede, ktoré sa premietli do textu stanoviska. Plne súhlasím s nimi. Chcem ešte zdôrazniť, že využitie rozpočtu, čo sa týka rovnosti pohlaví, že s týmto nemôžeme na 100% súhlasiť, najmä preto, lebo program nezahrňa všetky roz, e, potrebné rozpočtové položky. Parlament sa už roky zasadzuje za to, aby pre tieto otvorené ciele zachovával rozpočtovú položku a to je aj dôvod nášho nesúhlasu. Chceme vyššiu transparentnosť pri o, zúčtovaní jednotlivých cieľov, čiže nejde len o účtovnú otázku, ale celkom praktické riešenia, ako hodnotenie ex post môže prispieť k efektívnemu vynakladaniu rozpočtových prostriedkov. Preto si myslím, že je dôležité vo všetkých kapitách kapitolách rozpočtu použiť tento prístup. My sme už o tom dostatočne diskutovali, aby existoval prístup v zmysle rovnoprávnosti pohlaví a je to potrebné následne potom prekontrolovať, overiť, auditovať aj v rámci agregovaných dát. Chcem sa venovať ešte následovnému bodu dnešného rokovania v mene tieňovej spravodajkyne SAD by som sa rada vyjadrila v jej mene, nemôže sa zúčastniť. Ďakuje spravodajkyni za dobrú prácu a za snahu, súhlasí s týmto návrhom stanoviska a chcela by podčiarknúť relevantnosť Európskeho inštitútu, cení si prácu na rešeršoch a príspevok k smernici boj proti obchodovaniu s ľuďmi a boj proti rôznemu platovému ohodnoteniu mužov a žien a taktiež sa tešíme, že sa pozmení príslušným spôsobom index 2019. Ceníme si príspevok inštitútu, ktorý zabezpečuje, že je zohľadnená aj téma azylu a migrácie. Je skvelé, že tento inštitút môže úzko spolupracovať aj s ostatnými výbormi parlamentu a týmto pádom sa gendrová perspektíva lepšie môže premietnúť do všetkých politických oblastí. Inštitút e, e, kontroluje implementáciu Istanbulského dohovoru, venuje sa výskumu v gendrových otázkach. Vieme, že znižovanie rozpočtu za posledné roky, najmä čo sa týka ľudských zdrojov, sú aktuálne a preto je dôležité dôležité odvádzať dobrú prácu. Táto situácia je neakceptovateľná, preto požadujeme v tejto súvislosti navýšenie rozpočtových prostriedkov pre vlastný inštitút, aby bolo možné zvýšiť počet pracovníkov a práca sa mohla odvádzať lepším spôsobom v tomto vedeckom centre. Tým pádom by sme potom zabezpečili potrebnú podporu aj jednotlivým aktérom v o občianskej sfére. Kolegyňa sa veľmi teší zo spolupráce so spravodajcami a s so ostatnými kolegami. Ďakujem. Ďakujem pekne kolegyni, pani Picierno, pani Björk. Ďakujem pekne za vaše komentáre a návrhy cítim, že sa nám podarí dať dokopy veľmi dobrú prácu, eh, správu aj vďaka tejto spolupráci. Naozaj pracujeme úzko a požadujeme rozpočtové prostriedky, požadujeme, aby naše aktivity sa odohrávali s ohľadom na zdroje, Viem, že aj tieto rodové otázky sú podfarbené bojom o rozpočtové prostriedky a ďakujem vám za vašu podporu, ktorá bude viesť k vypracovaniu veľmi dobrej, dobrého stanoviska. Ďakujem, pani Bierk. Deadline na predloženie pozmeňovacích návrhov je 30. november pre obe schválenia pre oba body, aj Všeobecný rozpočet Európska komisia, aj pre Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví. Ďakujem. A teraz budeme čakať na pani Eleonoru Forenzu. Miss Uh, uh, kolegovia uh, mi hovoria, že pani Forenza tu bude o 10.30, ospravedlňujem sa, je na predsedničke a kolegoch, aby rozhodli, ako postupovať. uh, Dobre, teraz na 10 minút si dáme prestávku do 10.30 a počkáme na pani Eleonoru Forenzu. Uh, Takže pokračujeme uh, bodom 8 programu uh, stanovenie nástrojov. Máme tu Elenoru Forencu, pani Elenoru Forencu, ktorá je spravodajkyňou. Takže pani Forenca, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A ďakujem aj za to, že ste počkali s touto diskusiou. Chcela by som sa poďakovať pani predsedničke a chcela by som sa poďakovať aj tieňovým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu. Ako viete, toto je Eh, nariadenie, ktoré sa týka veľmi citlivej záležitosti a, a mám pocit, že sa nám podarilo urobiť čo najviac našim mandátom FEM. Je to veľmi eh, citlivá otázka aj na rodovom fronte. A bez pochyby hlasovanie v komisii eh, tiež prebehne. Tieto konkrétne eh, veci sa musia prebrať eh, vo, v našom výbore práve preto, že je to také citlivé a že sú tu rôzne prvky, ktoré súvisia s touto prácou, ktorú tu robíme. Je veľmi jasné, že tu treba riešiť aj otázku migračných fondov a ľudské práva sú samozrejme e, základným kameňom Európskej únie a tento konkrétny e, text e, sa venuje otázka ľudských práv aj na migračnom fronte. A nech sa páči, pani Gompol. Ja hovorím menej Claire Moody, ktorá bola tieňovou spravodajkňou za SAD, ale musí byť rozpočtová výbor, aby hlasovala, takže nie je tu ako tieňová spravodajkňa za SAD e, víta túto správu. A takisto víta aj podporu pre komunitu LGBTI. Pravodajkyňa e, uznáva, že sa tu obravujú aj negatívne, e, negatívne reakcie, ktoré sa týkajú reprodukčných práv iných práv a to je tiež e, vítané. Je tu trval udržateľný cieľ 5 a úloha, ktorú hrá občianská spoločnosť. To všetko sa tu spomína. Claire by chcela zdôrazniť posolstvo spravodajkyne. E, treba e, zdôrazniť e, viac úlohu žien ako mierotvorky a takisto treba poukázať na vplyv zhoršovania životného prostredia na ženy a deti. No a nakoniec treba zdôrazniť aj potrebu vytvárať slušné pracovné miesta pre najzražnitejšie skupiny obyvateľstva a treba zdôrazniť aj podporu malých a stredných podnikov. Claire víta a Ďakujem všetkým, ktorí e, dali dohromady toto stanovisko. Teší sa na to, až e, táto práca bude ukončená. Ďakujem veľmi pekne, e, pani Maria Gonibol. A teraz by som chcela odozvať slovo komisii. Dobré ráno, volám sa Rejka Bašoš a som tu v mene e, generál riaditeľstva DEVKO. E, chcela by som sa vám poďakovať za veľmi konštruktívne pozmeňujúce návrhy, s ktorými prišiel výbor. Je tu možno niekoľko vecí, ktoré e, by som chcela povedať. Chcela by ste sa viac sústrediť na gender mainstreaming a toto už je výraznou časťou návrhu NDIC. Takisto sa zameriavame na koncensus, ktorý sa plne zameriava na prácu zameranú na eh, podporu rodovej rovnosti. E, toto je e, oblasť, v ktorej sa členské štáty e, často venujú a komisia robí iné aktivity prostredníctvom spoločných aktivít s členskými štátmi. Chápeme, že táto záležitosť je dôležitá a vítame diskusiu, ktorá prebehne aj s ostatnými výbormi v parlamente. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz eh, by som chcela dať eh, slovo pani Forenze, eh, ktorá je spravodajkyňou tejto správy. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo a ďakujem za rôzne pripomienky. Chcela by som sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom. Chcela by som iba dodať, že cieľ 5 oblasti Gender mainstreamingu obsahuje prvky, ktoré treba ešte objasniť. A mám pocit, že je e, veľmi dôležité, aby stanovisko v tomto výbore nebolo zamerané iba na to, čo chýba. A naozaj si myslím, že tu máme naozaj veľmi konkrétnu úlohu e, v tomto výbore. Mali by sme zdôrazniť e, dôležitosť e, sexuálnych a reprodukčných práv. Toto je základné ľudské právo a malo by byť um, základným prvkom tejto správy. Myslím si, že je veľmi dôležité pre komisiu, aby sa zamerala na tieto veci a takisto aj tento výbor na rovnosť aj v tejto oblasti. A nie treba uh, robiť uh, rozdiel medzi regulárnymi a neregulárnymi migrantmi. A pokiaľ ide o ochranu ľudských práv, tam by sme naozaj nemali robiť rozdiel. A pri hlasovaní za toto stanovisko budeme hlasovať presne v tomto duchu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem a veľmi pekne pani Eleonora Forenza. A hlasovanie prebehne vo výbore 27. novembra. Before I get it, uh, so, so small, a few minutes break. Uh, dáme si uh, prestávku niekoľko minút. Začneme znova o 11. ale možno začneme aj skôr. O 11. alebo teraz? Začneme znova o 11. Dobre? A budeme hovoriť o, o detských obetiach, obetiach násilia. Budeme mať vypočutie. Uh, we will start our uh, hearing. Začneme vypočutie bod 11 uh, našeho programu. Detské obete alebo svetkovia rodového násilia v rodinách. V prvom rade by som chcela privítať skupinu návštevníkov zo Španielska príbuzných obetí rodového násilia. Ste tu vítaní. Domáce násilie je porušením práv dieťaťa, či už sú oni sami obeťami alebo svetkami domáceho násilia. A domáce násilie má škodlivý účinok na vývoj detí ak sú deti e, vystavené domácemu násiliu, e, uberá sa im právo na bezpečný život a bezpečné prostredie. E, domáce násilie proti deťom má rôzne formy. Môže to byť vo forme sexuálneho násilia, fyzického alebo psychologického násilia. Výbor FEM rieši e, túto otázku prostredníctvom vypočutia a prostredníctvom diskusie so štyrmi pozvanými e, expertmi a e, problém detí, ktoré sú obeťami domáceho násilia, ako aj svetkami sa tu bude dnes riešiť a v niektorých prípadoch deti prišli o, svoju matku, ktorú zabil otec. Takže nech sa páči, máte slovo. Pani Soleto Avila. Ďakujem veľmi pekne, želám vám všetkým dobré ráno. Ďakujem výboru tu v parlamente za to, že ma pozvali. Ďakujem výboru FAM Pracujem pre e, nadáciu pre ženy. Je to sociálna organizácia a my pracujeme e, na domácom násilí a na dôsledkoch domáceho násilia pre ženy a deti. E, vieme, alebo vy možno viete, že Španielsko má veľmi jasnú legislatívu týkajúcu sa rodového násilia a násilia proti ženám. Táto legislatíva tu je už od roku 2005 a cez túto legislatívu sme veľmi dobre spoznať, aká je situácia, pretože e, sme dostali aj štatistické údaje, takže vieme, aké sú dôsledky e, rodového a domáceho násilia. Je to už 14 rokov po schválení tejto legislatívy a teraz si kladieme veľa otázok. Pýtame sa, ako sa tá legislatíva dá zlepšiť, ako sa môžeme aktivnejšie pohnúť vpred. A tie závery, ku ktorým sme dospeli v súvislosti s mladými ľuďmi, s deťmi, sú také, že e, údaje nám poskytujú e, značné informácie, pokiaľ ide o dôsledky a e, v prvom rade treba povedať, že legislatíva z roku 2004 hoci sme e, túto legislatívu mali. A predsa tam boli nedostatky, pretože nezahrňa e, primeraným spôsobom e, chlapcov a dievčata. Takže treba urobiť toho ešte veľa, aby sme chránili deti pred domácim násilím, či už zo strany otca alebo matky. Svetkovia byť svetkom domáceho násilia, to je ďalší problém. 70 žien, e, ktoré zavraždia ich e, partneri alebo manželia, e, sú ženy. Stáva sa, že deti bývajú prítomné pri tomto zabití a často tieto deti tiež trpia týmto násilím od roku 2015, eh, odkedy vstúpil do platnosti Istanbulský dohovor, Španielsko eh, uznáva deti ako eh, obete, ako nepriame obete domáceho násilia. Podľa štúdií, ktoré sa urobili, sme dospeli k záveru, že život v prostredí násilnom, ovplyvňuje emocionálny, psychologický vývoj detí. Je to veľmi škodlivé, o tom nemôžno pochybovať a vývoj je postihnutý v prípade týchto detí a treba reagovať na tieto e, situácie. Mali by sme mať aj nejaké prognostické e, mechanizmy. Podľa štatistických údajov zo Španielska vieme, že od roku 2005 bolo zabitých približne tisíc žien pri domácom násilí. Pokiaľ ide o deti, ktoré boli zabité za podobných okolností, tak od roku 2000. 2013, e, do roku 2013 bolo zabitých 27 detí. Nie, prepačte, opravuje sa rešnička. Od roku 2013 bolo zabitých 27 detí. A viac ako 200 detí sa stalo sirotami, e, pretože došlo v rodine k takémuto zabitiu. E, treba zobrať do úvahy tieto čísla. Keď sa pozrieme na reakciu súdov v takýchto situáciách, vidíme, že vo väčšine prípadov návštevné práva a práva na e, starostlivosť o dieťa ostáva v rukách e, tých rodičov, ktorí spáchali daný trestný čin, otcovia, ktorí zabili svoje manželky ktorých trestne stíhali za vážne trestné činy, e, majú naďalej právo našívať svoje deti. A toto je vec, ktorú treba riešiť. Nesmieme zabúdať na to, že e, tieto návštevy sú veľmi zložité a keď máme prípady zabitých matiek, pak rodiny alebo um, ktokoľvek uh, má u seba dieťa, má povinnosť brávať toto dieťa na navštevu za otcom, ktorý zabil ich matku. Máme zhruba 40 uh, mladých ľudí, ktorí zobrali do napravno-výchovných zariadení a to bolo iba pred niekoľkými rokmi počas socialistickej vlády v Španielsku. 40 detí uh, zobrali do nápravno-výchovných zariadení za otcami, e, ktorých e, zavrali za to, že zabili matky týchto detí. Takže predstavte si, že by vaše dieťa zobrali na návštevu niekoho, kto zabil vašu matku alebo vašu sestru, no to je naozaj veľmi zložité. E, pokiaľ ide o nápravu e, škôd napachaných na týchto deťoch, pretože nesmieme zabúdať na to, že tieto deti veľmi trpeli a niekedy na vlastnej koži zažili e, toto násilie, tak treba teda napraviť aj tieto napachané škody. Máme viaceré eh, mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú eh, sociálnymi otázkami, ktoré riešia tieto veci a obracajú sa aj eh, na štátne orgány, na zákonodarcov, aby to riešili. Domáce násilie treba zobrať do úvahy v tomto zmysle. Hm, Ocovské práva. Dobre, Otcovské práva existujú, ale keď e, matka bola týraná, keď matka bola zabitá otcom, tak tedy sa treba zamyslieť nad týmito otcovskými právami. Máme pocit, že táto situácia je otvorená, že sa dá o nej diskutovať, ale rozhodne to treba riešiť. Nesmieme zabúdať, že otcovské práva so sebou prinášajú aj e, zodpovednosť a možnosť rozhodovať o dieťati. E, dajme tomu, že dieťa e, chodí k psychologovi po vražde matky a keď otec sa rozhodne, že dieťa nebude chodiť k psychologovi, tak to dieťa proste nebude chodiť k psychologovi, pretože otec má svoje práva a rozhodol, že dieťa tam chodiť nebude. Pokiaľ ide o práva žien, Istanbulská konferencia homogenizovala alebo vytvorila rovnejšie podmienky aj na tomto fronte pokiaľ ide o situáciu žien a situáciu týraných e, žien. Ale pokiaľ ide o práva detí, aj nad tým sa treba zamyslieť a treba sa zamerať na túto oblasť. E, podľa mňa je veľmi dôležité zobrať do úvahy rôzne okolnosti, ktoré sa tu môžu objaviť, rôzne komplikácie, ktoré sa tu môžu objaviť v Španielsku a v ďalších krajinách. Otázka otcovských práv a styku otca s dieťaťom je otázka, ktorú riešia, riešia súdy. A zdá sa, že vo väčšine krajín otcovia si ponechávajú svoje uh, otcovské práva a majú právo na návštevu dieťaťa. Európska únia nemá riešiť e, túto záležitosť, ale ja si myslím, že by sme mali predkladať členským štátom odporúčania, aby tu došlo k harmonizácii v oblasti práv dieťaťa, práv matky, otcovských práv e, v týchto nešťastných okolnostiach pokiaľ ide o rodinné právo, mali by sme sa snažiť o istú harmonizáciu v členských štátoch. Myslím si, že tu musí mať isté hranice, pokiaľ ide o zodpovednosti a práva, ktoré si ponechá otec za istých okolností. Tieto dohovory, ktoré som spomínala, treba znova preskúmať. Musíme sa pozrieť na isté výnimky, ktoré treba urobiť v zhoršených prípadoch e, rodového násilia a mám pocit, že by sme sa mali pozrieť aj na e, rôzne e, rozmery tragédií, ktoré sú výsledkom domáceho násilia. Skupina rodín to sú jednotlivci, ktorí boli obeťami domáceho násilia a v Španielsku takáto skupina rodín bola veľmi aktívna v rôznych mimovládkach. Naštívili sme Európsky parlament a snažili sme sa eh, podporovať naše uh, spôsoby riešenia. Snažili sme sa rozširovať informácie o rôznych problémoch, ktoré tu existujú. Ešte raz, myslím si, že je potrebné zdôrazňovať význam toho, že treba zvažiť dôsledky e, na deti a problémy, ktoré potom zažívajú ľudia, ktorí boli svetkami takéhoto násilia. Pre všetkým to boli deti. Takisto máme špecifický fond pre takéto rodiny a je úplne jasné, že je tu množstvo byrokratických záležitostí, ktoré je potrebné riešiť, pretože blokujú, bránia procesu, e, ktorý by stanovil, obmedzil práva na návštevu práva na styk. E, ale opäť treba upozorňovať na tie problémy, ktoré tu sú. A už to, že sa o tom hovorí, to je krok vpred, aspoň v Španielsku. Momentálne sa pripravuje návrh legislatívy, už je v parlamente, ohľadom ochrany detí. A opäť, otcovia, ktorí boli odsúdení z spáchania trestného činu na svojich manželkách. Pre tieto konkrétne prípady, ak existujú deti, tak potom e, práva otca na styk sú alebo odňaté, alebo obmedzené významným spôsobom. To je v návrhu zákona, o ktorom sa teraz rokuje. Podľa nás je veľmi dôležité pochopiť situáciu. Je to situácia, ktorá je taká trošku zahmlená. Nemáme dosť štatistických údajov, ale musíme jasne povedať, že toto je závažný problém a je nutné, aby Európsky parlament o tom vedel, aby vedel o týchto problémoch. Ja som to predstavil len tak zhrnuto, problémy v Španielsku, ale určite sú tu rôzne eh, podobné problémy aj v iných členských štátoch. A samozrejme, e, ak chcete nejaké ďalšie informácie, tak e, sme vám k dispozícii. Ďakujem pekne, pani Javila. A teraz dostáva slovo doktor Clarisa Sherry, vedúca oddelenia rodinných štúdií na Univerzite v Malte, Clarissa Samu Sherry. Ďakujem pekne, pani predsednička, za pozvanie. Je mi potešením uh, hovoriť pred týmto výborom v Európskom parlamente. Ja som veľmi rada, že skúsenosti detí, že sa tejto téme prikladá význam, pretože niekedy sú, deti spadajú pod akési iné generálne riaditeľstvo. Uh, Eh, ako obete násilia. Myslím si, že je veľmi dôležité hovoriť o tom, čo deti zažívajú. A prišla som sa, aby som predstavila hlasy žien, ktoré vyrastali v rodinách s domácim násilím. Eh, na tejto veci pracujem, som na to odborníčka, výskumnička, takže som eh, prišla v mene nich. A Takisto, okrem toho, že pôsobím na univerzite, som aj psychológ, rodinný terapeut, robím priamo v teréne a už 10 rokov v oblasti domáceho násilia a rodinnej terapie pôsobím naozaj na plný úvezok, takže aj toto môžem ponúknuť ako svoje skúsenosti. E, začnem prezentáciou. Chcela by som začať citátom Anity. Anita je, je 35-ročná žena a povedala toto ako dieťa. Kam máte ísť? Ako som sa mohla vyjadriť a komu? Nie je ľahké hovoriť Eh, pretože ide o strach a o teror. Dokonca aj dospelá žena má strach, keď ide o domáce násilie. A čo tak dieťa? Eh, doslova máte pocit, že ste sám a existujete, jednoducho prežívate, ale nežijete. Chcem takisto ukázať na skúsenosti Jessica. Jessica je 34-ročná žena, bola obeťou aj svetkom domáceho násilia a na záver nakoniec jej otec zavraždil jej mamu. A tu povedala, áno, v podstate pôsobil, mal reštauráciu, chodil domov väčšinou veľmi neskoro, väčšinou prichádzal domov opity a chcel e, mať sex s mamou. Ja neviem, možno mu nechcela dovoliť, alebo bola ospala, ale o tretej ráno nie je príjemné sa zobudiť, teraz, byť zobudený, teraz tomu rozumiem. A on začal mlátiť, naozaj ju bil, bil ju pred nami, bolo to veľmi škaredé, bolo to zlé. A niekedy zobral metlu, niekedy ju bil po hlave, zobral šperkovnicu, hádzal po nej veci, takže videli sme toho naozaj veľa. Väčšinou som sa na to v noci zobudila a išla som s ňou do kúpeľne. Naozaj sa ho tak veľmi bála. Takže ako vidíte, tieto deti nie sú len svetkami alebo obeťami, ale sú oboje. Sú v centre diania, nie sú iba pozorovateľmi ale naozaj žijú v týchto rodinách každodenný život. A jedna z účastníčok mi povedala, že musíte pochopiť ten rodinný kontext, pretože domáce násilie to nie každý deň, niekedy máte dobré dni, ale niekedy môj otec e, zmláti moju mamu a zmláti aj mňa. Deti niekedy sa snažia zasiahnuť, aby zastavili toto násilie, alebo sú nútení, aby e, e, sa stali strannými, aby sa zúčastňovali tohto násilia. Čiže naozaj to domáce násilia detí je veľmi komplexná téma. Nakoľko je tento problém rozšírený? Vieme, že v Spojených štátoch minimálne 15 miliónov detí je vystavených násiliu intimných partnerov, 7 miliónov miliónov vystavených extrémnej forme násilia v domácnostiach. V Európskej únii vieme, že e, z prieskumu FRA z roku 2014 vieme, že 23 žien zažilo fyzické a sexuálne a psychologické násilie do 15. roku života. Vieme, že 73 žien na európskej úrovni sú, hovorili, že deti, ktoré s nimi žili, byli svetkami násilia, ale nemáme žiadne priame údaje o tom, koľko detí žije v násilnom prostredí. Momentálne Eurostat robí pilotný prieskum násilia na základe rodu a skôr ako budeme mať údaje, alebo z tohto raz budeme mať možno údaje o tom, koľko detí zažíva domáce násilie v rodinách na európskej úrovni. Čiže je veľmi dôležité, aby sme mali konkrétne čísla, ako už povedala predrečníčka. E, budem pokračovať na tému zložitosti. Vieme z výskumu aj zo skúseností, že v podstate E, domáce násilie sa často spája aj s inými formami zneužívania detí. Vieme z výskumu, že je tu určité prelinanie, medzi 20 až 70 sa to prelina, že deti, ktoré sú svetkami domáceho násilia, sú priamo obeťami tejto agresie. Opäť budem citovať Anitu, ktorá hovorí, ja som sa ho zvykla predtým báť, aj keď som sa ho bála, aj keď bola mladá. A odpovedala, áno, strach, horor, naozaj som strašne, strašne bála. Pozrel sa na mňa hrozivým spôsobom, doslova som bola zhrozená a nepochop, nechápala som, prečo nás niekedy jednoducho hrozne mlátil, ale to, tie bitky si budem pamätať na celý život, naozaj, na celý svoj život. Raz ma naozaj zmlátil hadicou, ešte stále dnes pociťujem, ako to bolelo e, tou zelenou záhradnou hadicou. A ona mi potom vysvetlila teda, že išla kúpiť si nejaké sladkosti a keď prišla domov, tak otec jednoducho ju zmlátil, pretože uh, uh, on jej nedal na to peniaze a myslel si, že ona ich niekde ukradla. Takže aký má domáce násilie negatívny dopad na deti? Vieme, že veľká väčšina štúdií svedčí o tom, že svedectvo domáceho násilia je spojené so širokou škálou psychologických, emotívnych, behoviárnych, sociálnych a akademických problémov. A eh, je tu väčšie riziko depresie, eh, strachu a E, z ďalších symptómov PISD, či hovoríme o traume, hovoríme o flashbackoch, že sa vám vracajú tie zábery späť, hovoríme potom o agresii, hyperaktivite, impulznosti, klamaniu a šikarnovaniu. Čiže e, možno tieto deti sú diagnostikované ako hyperaktívne, ale môže to znamenať, že žijú v rodine s domácim násilím. A my ako experti možno nepoložíme tú správnu otázku, nepýtame sa, či doma dochádza k násiliu alebo nie. Čo e, ukazujú dlhodobé štúdie? Svedčia o tom, že hoci niektoré deti sú odolné, vieme, nie všetky deti, ktoré zažívajú tieto hrozné skúsenosti, e, trpia dôsledkami, ale vieme zo štúdií za roku, ešte od roku 2006, že je tu tzv. akýsi zaspatý efekt, to znamená, že ak meriame dôsledky v dlhodobo, tak zistíme, že niektoré deti pociťujú tieto dôsledky násilia a, a tie dôsledky sú stále vyššie e, čím dlhšie s tým žijú. Čo sa deje z dlhodobého horizontu? E, a o tom robím aj výskum. Vieme, že triangulácia, to znamená, keď ste zapojení do bojov vašich rodičov, taký trojuholník. A parentifikácia, to znamená, keď sa vystaráte o vaše deti, stávate sa ich rodičmi, to sú stále výzvy. A tieto výzvy neprestávajú, ani keď deti dorastú a opustia domovy, pretože sú, je tu dlhodobá trauma, majú problémy s emóciami, hnev, majú problémy vytvárať vzťahy. Ale e, takisto aj e, toto sa dá zvrátiť s pomocou. Eh, Znamená to, že kto je svetkom domáceho násilia, že raz sa títo ľudia stávnu obeťami domáceho násilia alebo páchateľmi násilia? No sú to dobré správy, pretože to, že ste svetkami domáceho násilia, to predstavuje e, rizikový faktor. Nie je tu priama korelácia, že tí, ktorí to zažijú, potom páchajú to isté násilie. Takže ľudia, ktorí majú tieto skúsenosti, si nemyslia, že, že nemôžu na tom nič zmeniť. E, zo zistení vieme, že nedokončenie školskej dochádzky, problém so správaním v 15 e, rokoch, e, páchanie drobných trestných činov, z, e, zneužívanie drog či alkoholu súvisí s domácim násilím a s tým, že jeden z rodičov je predmetom násilia. Aké sú ochranné faktory? E, dobrý vzťah s tým rodičom, ktorý nie je E, násilný to funguje. Pozitívna angažovanosť rodičov, monitoring a podpora v, počas adolescencie, pozitívne prostredie na školách a dobré vzťahy s učiteľmi a akceptácia na úrovni seberovných, ktorí sami nie sú deviantami. Takže aký to má dopad na politiku a prípravu poskytovanie služieb? Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme na európskej úrovni investovali do štúdie prevalencie. Musíme poznať, o aké počty ľudí sa jedná. Musíme investovať investovať do prevencie IPV počas celého, celej dĺžky života. Máme dobrú správu Global, Global Status Report zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Máme viacero stratégií, ktoré na základe dôkazov potvrdili, že je to veľmi dôležité ako prevencia násilia medzi intimnými partnermi. Je to dôležité. Musíme investovať do včasných zásahov, sledovania, E, pre včasnú identifikáciu a musíme odkazať ľudí na náležité, náležité služby. Nesmieme zabúdať ani na mužov, páchateľov a otcov, musíme s nimi pracovať a takisto musíme konsolidovať e, služby, ktoré sú k dispozícii pre deti a rodičov. E, výskum ukazuje, že služby poskytované matkám a deťom spolupráca môže viesť k lepším psychosociálnym výsledkom návratu k normálnemu stavu v oboch prípadoch. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne. A teraz by som rada odovzdala slovo pani Sandy Blanchett, riaditeľka mm, Detského fondu OSN, ale predtým by som rada privítala skupinu návštevníkov z Talianska, ktorí pracujú v oblasti ľudských práv. Takže pani Sandy Blanchett, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Ďakujem za toto pozvanie diskutovať na tému, ktorá je v centre mandátu UNICEF po celom svete. Chcela by som na úvod vás požiadať, aby ste mali na pamäti čas, keď ste vy boli dieťaťom. Ako čo bolo v centre vášho života? Ak ste mali nejaké problémy, za kým ste išli? Na koho ste sa obrátili? Keď vás niečo bolelo, za kým ste išli? Pravdepodobne domov, za rodičmi, za rodinou. Všetky deti majú právo a nárok a potrebu bezpečného domova, bez násilia. Potrebu mať rodičov, ktorí chránia a milujú keď e, vo svete vonku niečo nefunguje, musia sa vrátiť domov, kde majú komfort, pomoc a podporu. To je právo, ktoré je zakorenené v dohovore práv detí, ktoré ratifikovali všetky krajiny vo svete až na jednu. A to je takisto právo, ktoré je zakomponované do mnohých legislatív po celom svete. Ale vieme, a vypočuli sme si svedectva, že príliš veľa detí, pre príliš veľa detí domov má ďaleko od bezpečného útočiska. Je veľmi ťažké získať údaje, pretože domáce násilie je jednou z najviac ukrytých foriem násilia eh, na ľudských právach. Ale vieme, že stovky miliónov detí každý rok je vystavených domácemu násiliu. Odhadujeme, že asi 300 miliónov detí vo veku 2 až 4 štyri, naozaj veľmi malé deti, dvoja štvoročné deti, zažívajú násilnú výchovu zo strany rodičov a opatrovníkov. Po celom svete 176 miliónov detí vo veku 5 rokov žije s matkami, ktoré sú obeťou násilia ich partnerov. Ako tu už zaznelo, domáce násilie alebo rodové násilie na ženách v domácnostiach veľmi súvisí so zneužívaním a násilí na deťoch. Samozrejme, to má zásadný dopad na život detí a okrem toho tragického dopadu na osobu a rodinu, to prináša obrovské náklady pre spoločnosť a pre krajiny. A chcela by som zdôrazniť, že domáce násilie na deťoch a ženách sa neobmedzuje na niektoré krajiny či kontinenty, neobmedzuje sa to na nejaké etnika, či náboženské skupiny, či socioekonomické skupiny. Naozaj je to globálny jav, ktorý je prítomný vo všetkých spoločnostiach. Čo sa týka dopadu na násilie na deťoch, zopakujem niektoré veci, ktoré už povedali predrečníci. Je pravdou, že toto násilie, či už má dopad na deti priamo alebo nepriamo, je prítomné. Maličké deti, ktoré sú vystavené domácemu násiliu, zažívajú taký veľký emotívny stres, že to môže poškodiť ich fyzický, emotívny a spoločenský e, vývoj. Ich mozog je ovplyvnený a kognitívne a senzorické e, E, stránky sú poškodené, nemôžu sa rozvíjať. Čiže to má dramatické dopady pre zvyšok ich života. Nie je to niečo, čo je časovo obmedzené. Vieme, že násilia má dopad na schopnosť učiť sa a podávať výkony v školách. Jedna štúdia svedčí o tom, že 40 detí, ktoré sú vystavené násiliu, e, majú nižšie kapacity naučiť sa čítať ako deti, ktoré nie sú vystavené násiliu v domácnostiach. To znamená, že neskôr potom, keď deti sa stanú adolescentami, budú mať menej príležitosti zamestnať konať sa, budú menej ekonomicky autonómne a teda budú viac vystavené riziku chudoby. Násilie na, deťach, na deťoch súvisí aj s zvýšeným rizikom ochorení, depresie a rôznych antisociálnych tendencií, čiže tu je väčšie riziko včasného otehotnenia, otehotnenia, páchania trestnej činnosti, zneužívania alkoholu a drog. Takisto tu chýba empatia a obmedzená schopnosť vytvárať si priateľov a žiť spoločenským životom. Takéto deti, ktoré sú vystavené násilu, sa správajú agresívnejšie, šikanujú a trojnásobne väčšia šanca je, že sa budú zúčastňovať napríklad bitiek. Chlapci a dievčatá môžu rôznym spôsobom reagovať. Dievčatá E, internalizujú takéto rodové násilie. Jedna štúdia e, svedčí o tom, že asi polovica dievčat vo veku 15 až 19 po celom svete si myslí, že manžel má niekedy právo na to, aby udrel alebo zmlátil manželku. Pre chlapcov tí vyrastajú v modeli, s modelom toxickej maskulinity, ktorá ich vedie k tomu, že s budúcimi partnermi a deťmi budú opakovať takéto násilné správanie. Čo môžeme spraviť preto, aby sme túto situáciu napravili? Chcel by som povedať, že musíme konať súrne, pretože hovoríme o rodovom násilí a domácom násilí stále dokola, ale asi si to musíme objasniť, musíme si objasniť na, tej, na globálnej, európskej či národnej úrovni. Je to naozaj súrne. E, najlepšia je prevencia, samozrejme je potrebné zabrániť nová domáciemu násilu, pretože už keď k tomu dojde, tak áno, bolo tu povedané, že niektoré deti sú odolné, dokážu prekonať, ale e, zažijú tak či onak hlbokú traumu. Čiže najlepšia je prevencia. Vieme, že senzibilizačné kampane, e, akési školenia pre rodičov môžu fungovať, ale musia byť dostupné a prístupné pre všetkých, pre mužov, ženy, chlapcov a dievčatá tak aby pochopili, že domáce násilie je nesprávne, akákoľvek forma násilia na deťoch je nesprávna a že existujú alternatívy k násiliu, pretože veľmi často sa stretneme s rodičmi, ktorí nevedia, čo iné by mohli spraviť, okrem kričania či e, udierania detí. Takisto dospelí aj deti musia vedieť, že existujú právne sankcie proti páchateľom násilia. A tu je veľmi dôležité robiť osvetu medzi deťmi, aby sa prerušilo toto, to, tento začarovaný kruh násilia. Deti musia vidieť alternatívne modely, keď doma vidia ako modely násilia. Preto je dôležitá škola. Máme podporné programy na školách, ktoré môžu znižiť agresiu a násilie tým, že pomôžu deťom vyvíjať pozitívne postoje a hodnoty a rozvíjať širokú škálu zručnosti, aby sa vyhli agresívnemu správaniu. Takisto musíme šíriť osvetu o domácom násilí vrátanie dopadu domáceho násilia na deti. A musíme o tomto probléme otvorene hovoriť. Domáce násilie nie je niečím, čo prebieha za štyrmi stenami a čo je problémom rodiny. Je to spoločenský problém, je celá spoločnosť musí byť o tom informovaná. Takže protektívne politiky, ktoré pripravujú štáty, musia byť spojené aj so snahami zmeniť tradície a postoje. A kým budeme ticho o domácom násilí, tak bude jednoducho pokračovať. Musíme sa zamerať aj na rodové normy, pretože tí pomáhajú páchateľom pri násilí. Vieme, že to väčšinou násilie e, má dopad na ženy a deti, takže sociálni pracovníci a iné služby ako zdravotnícky personál, všetci by mali byť vyškolení na takéto veci. A dievčatá, chlapci, ženy a muži sa musia naučiť, že akákoľvek násilie voči komukoľvek je nepriateľné bez ohľadu na vek či rod. Deti musia vedieť, že nie sú samé Počuli sme v jednom z tých svedectiev, že sa cítia same. Musia vedieť, že sú tam dospelí, ktorí sa o nich starajú a ktorí ich môžu a chrániť a ochránia ich. Môžu to byť rodičia, sociálni pracovníci, zdravotníci, príbuzní a niekedy jeden z rodičov. Títo dospelí musia vedieť a musia mať schopnosti, znalosti, musia vedieť rozoznať deti vystavené násiliu a musia ich odkázať patričným špecialistom. Čiže tu sa dostávam k téme dostupnosť služieb. Tieto tieto služby musia byť holistické a musia naozaj zodpovedať všetkým požiadavkám detí. Deti nemôžete jednoducho posielať od jedného úradu na iný, od jedných služieb do druhých. Nemôžeme očakávať od detí a dokonca ani od adolescentov, že budú iniciatívni a že pôjdu od jedného odborníka k druhému. Musí to byť jedno kontaktné miesto, ktoré potom uľahčí prístup a bude sprevádzať dieťa e, cez všetky tie požadované postupy a je to potrebné, aby to bolo prispôsobené na všetky deti. Deti v rôznych situáciách majú rôzne potreby, čiže je potrebná flexibilita. Chceli by sme podporiť krajiny, aby posilnili ich právny a politický rámec, aby chránili deti pred násilím. Je skutočne šokujúce, že dnes iba 60 krajín prijalo legislatívu, ktorá plne zakazuje používanie fyzických trestov doma. Znamená to, že viac ako 600 miliónov detí do veku 5 rokov nemá absolútne žiadnu právnu ochranu. A sú krajiny, ktoré nezakazujú používanie násilia rodičmi, čiže kriminalizácia domáceho násilia vysiela veľmi jasný signál e, k tomu, že to je neakceptovateľné. Nehovoríme o tom, že by sme chceli rodičov um, dávať do väzenia za to, že trestajú deti. Rodičia potrebujú uh, podporné služby, servisy, strediska, znalosti na to, aby sa správali inak. Uh, ak, eh, kriminaliz- eh, ak sú kriminalizované eh, telesné tresty voči deťom a domáce násilie, spôsobuje to zmenu v spoločnosti a taktiež vyvíjame tlak na krajiny, aby prijali istambulský dohovor. Ako som už spomenula, nemáme dostatok údajov, pretože tento problém zostáva medzi štyrmi stenami domácností, avšak zbierame údaje o ženách a deťoch, ktoré sú objektami domáceho násilia. Z niektorých krajín nemáme absolútne žiadne údaje. Čiže treba investovať do údajov, do zberu údajov. To bude podstatné pre monitorovanie progresu a taktiež znášaniu zodpovednosti v rámci EÚ, medzinárodného spoločenstva na národnej úrovni. Dúfame, že Ciele e, trvalo udržateľného rozvoja nám v tomto pomôžu, pretože sa venujú téme domáceho násilia a násilia na deťoch v troch rôznych cieľoch. Sme presvedčení, že ochrana detí voči násiliu je cestou k mieru milovnejšej a inkluzívnej spoločnosti, E, kde to pokrýva cieľ číslo 14. E, vyžaduje si to individuálne a kolektívne aktivity, aby sme tento cieľ aj ostatné dosiahli. Ďakujem. Pani Sandy Blanchett. A teraz by som rada odovzdala slovo pánovi Pierovi Ivovi Rosetovi ktorý je z francúzsky hovoriacej komunity v Bruseli a je to ataše pre detské otázky. Ďakujem pekne, dámy a páni. Dnes by som chcel hovoriť na túto tému, ktorá je veľmi dôležitá v podstate generálny delegát práva detí je nezávislý e, subjekt, ktorý má chrániť záujmy detí vo francúzsky obrajacej častiach Belgicka, teda vo frankofónnej časti Belgicka. Keď ma požiadali, aby som hovoril o rodovom násilí a práva detí, ja som povedal, že to je taká široká téma, pretože sa môže týkať e, sexuálneho e, šikanovania, morálneho v rodinách, mimo rodín, mrzačenie ženských orgánov, nutená sterilizácia, e, stále veľa vecí. Ja nemôžem sa dneska tváriť, že som expertom na všetky tieto témy, čiže sa zameriam na túto istú tému, teda domáce násilie, aby som išiel v tom istom duchu ako predrečníci. A ja som veľmi rád, že pani z UNICEF hovorila o e, násilí, pretože je škandalózne, že v roku 2018 musím ešte povedať, že keď viete dieťa, že to nie je k jeho dobru. Uh, pri tom, keď vychovávame deti k násilu, potom sa čudujeme, prečo e, e, máme manžel, partnerské násilie, pretože určité formy násilia sú banalizované a sú tu zakorenené určité stereotypy. Takže dieťa vystavené e, násilu rodičov, svedok je takisto aj obeťou. Ja tu teraz uh, nebudem hovoriť o tejto téme ako také, pretože o tom hovorilo, ale dieťa potrebuje štrukturovaný rámec, potrebuje štrukturovaný a bezpečný rámec a e, násilie medzi rodičmi vyvoláva traumu. E, stane sa s tým akýsi domáci rituál. Ráno vstane, naje sa, večer ide spať. To jediné, čo dieťa chráni. A e, takisto to vytvára určitú pozíciu, stanovisko e, pozíciu dieťaťa, pretože dieťa jednoducho nevie a nedokáže e, m, žiť v prostredí, keď rodičia, ktorí medzi sebou majú násilie, e, tí sa nedokážu starať o dieťa. Čiže tu bude buď dieťa, ktoré sa stane rodičom, e, ktorý e, preberie na seba úlohu rodiča vzhľadom na mladších súrodevcov napríklad. A e, to má dopad na každodenný život dieťaťa a potom to má dopad psychologický, morálny, fyzický, aj e, vplyv na jeho vývoj, či už kognitívny alebo behaviorálny. E, mali sme interdisciplinárnu pracovnú skupinu, ktorá hovorila o násilí rodičov a ich dopad na dieťa. Bolo určité kolokvium v roku 2010, pokiaľ viem, a hovorili sme o praktických problémoch a snažili sme sa E, prijať konkrétne opatrenia, hneď sa do toho pustím, čiže praktické problémy, to všetci vieme, e, vôbec zistiť, že je tu domáce násilie, rozlišovať medzi partnerskými konfliktami a, a týmto domácim násilím, e, domáce násilie, ktoré súvisí s domináciou jedného z dvoch partnerov. Eh, je to nebezpečenstvo, ako chrániť záujmy dieťaťa, aký typ aktivít, ďalšieho eh, sprevádzania životom alebo monitorovania, čo je v záujme dieťaťa napríklad, je v záujme dieťaťa ho odobrať rodičom, čo je v záujme matky, ktorá je často obeťou, alebo čo je v záujme rodiny. Čiže to je množstvo otázok, ktoré sme si kládli eh, odporúčania, ktoré sme v roku 2010 pripravili, žiaľ, sú ešte stále relevantné a aktuálne už vôbec e, podporovať prácu sieti. Experti musia priamo v teréne zistiť, čo sa deje, musia každý na seba zobrať svoju úlohu a svoje poslanie. Musíme sa lepšie koordinovať, lepšie spolupracovať. Potom je tých expertov potrebné vyškoliť v tej prvej línii, v druhej línii, aby rozpoznali takéto konflikty, aby vedeli, akú stratégiu môžu poskytnúť deťom, ktoré sú obete, mať všeobecné informácie, neustále ich šíriť. Policajné zložky musia byť poznať tieto informácie, pretože aj oni poskytujú pomoc obetiam. Musíme mať protokol spolupráce, ktorý existuje, pretože často je množstvo protokolov, ale nikto ich nepozná. A potom, ako tu už zaznelo, musíme robiť komparatívne štúdie, pretože zozbierať údajov je dôležité, to nám pomôže lepšie pochopiť fenomén a lepšie nastaviť verejnú politiku. A tu sa dostávam k tej politike štátu. Keď hovoríme o politike štátu, hovoríme často o stratégii, ano, čiže máme stratégiu, máme národný plán činnosti, boja proti všetkým typom násilia na ženách, či sú to stratégie, niektoré akčné plány na miestnej úrovni. Čiže tu potrebujeme, a tu budem obhajovať práva detí, článok 12, práva detí hovorí o tom, že dieťa má právo na vypočutie, má právo na participáciu deti sú príjemcami tejto štátnej politiky. Čiže ako najlepšie nastaviť na, do, pre dobro detí? E, vždy na konferenciách, na školeniach e, sa hovorí, ja viem, čo je pre vás dobré, e, choďte na dovolenku, pripravím vám program činnosti, ja viem, čo je pre vás dobré. A tá druhá osoba, ako vy môžete povedať, čo je pre mňa dobré, nepoznáte ma, ani ste si nepočuli náš, na, môj názor. A dieťa to je to isté. Povedať dieťaťu, to je pre tvoje dobro, či už je to e, politika alebo školstvo. E, to je jednoducho chyba tvrdiť, že vieme, čo je pre dobro dieťaťa. Treba, treba ho vypočuť. E, je to proces spolupráce, monitoring, ale hodnotenie plnenia tejto štátnej politiky. Štátna politika, ktorá je tu preto, aby konkretizovala, transponovala hodnoty, koncepcie, právne povinnosti, ktoré vyplývajú z ratifikácie právnych nástrojov, ako je istambulský dohovor. Takže v Belgicku tu tá, vám predstavím takú belgickú viziu, máme plán činnosti, ako som povedal, máme tu prioritné osy, nebudem zachádzať do detajlov, ale tieto osy v podstate hovoria o vzdelávaní, sensibilizácii, školení, to je dôležité, potom ďalšia fáza je sledovanie, vyšetrovanie, zaručenie ochrany obeti a potom je tu e, integrácia. Je to akési odporúčania E, v rámci azylovej a e, migračnej politiky rieši aj tieto veci. A dieťa e, v tomto článku 20 a 23, 26 dohovoru je predmetom, to znamená, má byť prijatý, má byť vypočuté, a tu súhlasím s tom, čo povedali predrečničky. Je dôležité, aby priestor bol prispôsobený, musí byť priateľské pre dieťa, pretože to dieťa, e, keď ide za expertom, tak ten expert musí byť vzdelaný, ale musí byť vzdelaný a pripravený tak, aby vedel hovoriť jazykom, ktorým bude to dieťa rozumieť, aby e, spôsobom, ktorým bude dieťa rozumieť. A tu je potrebné prijať všetko, aby sme naozaj v praxi uplatňovali tieto práva detí. A potom, čo sa týka štátnej politiky a e, politiky trestnoprávnej v Belgicku, máme Ministerstvo spravodlivosti a generálny prokurátor vydali vyhlášku, ktorá pojednáva o e, násilí v rodinách a v roku 2014 bola zmodernizovaná a zameraná viac na deti. Vychádza z toho, ako e, čo spraviť so sťažnosťou dieťaťa a čo potom. Aký dopad to malo na dieťa zistiť, čo sa udialo a prebehnúť celým procesom. Takisto hovoríme aj problémom ubytovania, pretože tu právo na ochranu, právo na návštevu, právo na styk. E, a to je zásadná vec, pretože sudca E, rodinný sudca, my ho teda nazývame rodinný sudca, si musí položiť otázku, či dieťa, ktoré je obeťou, má mať styk napríklad s otcom, ktorý je páchateľom násilia. Ale zároveň je to ešte aj právo zachovania styku, takže vždy je potrebné na tom pracovať a nájsť tú správnu rovnováhu. To je ťažké. E, hovoríme o mediácii. Niekedy je rodina mediácie, ale pozor, v takomto prípade môže ísť o dvojité dvojitú obeď a sa bude opakovať do nekonečna ten cyklus násilia a viktimizácie. Čiže musíme vypočuť dieťa. Dieťa musí byť v centre toho procesu. E, potom sú tu ešte aj opatrenia, ktoré môžu byť prijaté ako predbežné opatrenia, opatrenia ochrany. Od roku 2012 v Belgicku e, prokurátor môže dočasne e, dieťa odobrať pachateľovi násilia, aby chránil túto E, obeť, ktorá je obeťou v domácnosti. Nebudem tu zachádzať do detajlov. Dôležité je povedať to, že v Belgicku, pre všetkým vo Valonsku, máme akési útočiska pre o rodiny pre matky, ktoré sú obeťami násilia, deti, je ich možno 15, 19 dotovaných takýchto zariadení. A tu si kladieme otázku, prečo ženy, ktoré sú často e, v situácii nezákonné, aj keď e, z nášho pohľadu nikto nie je v nezákonnej situácii, ale e, ženy v nezákonnej situácii nemajú prístup k takýmto e, domovom. Prečo niekedy je to zadarmo a niekedy nie? To sú otázky, ktoré musíme riešiť. To znamená dostupnosť služieb. Dostupnosť čo znamená? Že to musí byť nielen zadarmo, ale musia ľudia vedieť o tom, že takéto niečo existuje. Dieťa či matka nemôže sa obrátiť na nejakú službu, čiže nemá právo využiť, nemá možnosť využiť svoje právo, keď nevie o ničom takom, že existuje niečo, čo um, jej môže pomôcť. Takže dieťa je v centre toho procesu, či už je to na úrovni súdneho sporu, to znamená vypočutie na súde, možno je potrebné zreformovať rodinné právo, harmonizovať ho o tom, že dieťa musí byť informované o tom, že má mať právo na vypočutie. V Belgicku dieťa do 12 rokov nemôže byť vypočuté pred rodinným sudcom. To je zle po 12 rokoch môže odmietnúť, ale má na to právo. Ale do 12 rokov na to právo nemá. Na tom treba pracovať. A potom, čo sa týka štátnej politiky, pripravenie, monitoring a tak ďalej, to na tom treba takisto pracovať. A na záver by som chcel ešte povedať o niečom inom. Rodové násilie v rodinách, pretože o tom sme hovorili. Je tu otázka e, vyjadrenia identity a vypočutia názoru dieťaťa, rešpektovania jeho prejavu, e, práva na prejav. E, Eh, my si kladieme veľa otázok ohľadom negovania práva na názor dieťaťa. Eh, samozrejme, eh, voľba ubytovania, či pôjde na internát pre chlapci, dievčatá, voľba voľnočasových aktivít, ale tu nehovorím nič nové, si chlapec, budeš hrať futbal. E, stereotypy e, s hračkami uh, pre chlapcov, pre dievčatá, športové činnosti, ale aj škola, šatne v škole. Všetky tieto veci v podstate od malička deti smerujú k nejakým si rodovým rozdielom a dneska máme deti, ktoré sú tzv. transgendrové, e, ktoré nie je jasné pri narodení, či sú to chlapci alebo dievčatá. E, čiže my sme inštitúcia, ktorá prijíma aj stiažnosti maloletých, e, alebo neplnoletých, pardon, takže napríklad ja neviem, nejaké športové aktivity, školské aktivity jednoducho dieťaťu nie sú e, dostupné, pretože rodič sa rozhodol, že nie, toto je pre chlapcov a nie pre dievčatá a podobne. A na záver Chcel som hovoriť o sensibilizácii, o šírení osvety. Samozrejme, ak máme legislatívu, ak máme celý ten arzenál súdny, všetko musíme pochopiť a informovať o tom verejnosť. A takisto je potrebné informovať aj deti od malého veku, čiže hovoríme o sexuálnej, rodinnej, domácej výchove. Od e, raného veku dieťaťa, ich mus, dieťa musíme vychovávať sme zjednotení v rôznorodosti. Tá rôznorodosť je bohatstvom. Mm, princíp legálnosti práva, nediskriminácie. O tom všetkom treba deti učiť od raného veku a v každom prípade treba zakázať násilie na školách, treba zakázať banalizáciu takéhoto násilia a treba e, rovnaké podmienky dať mužom a ženám. Ďakujem pekne. Thank you. Mm, mm, thank you. Ďakujem pekne. Pán Pierre Yves Rose. A teraz otváram diskusiu pre výmenu názorov. Nech sa páči, pani Perez. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Poprvé by som sa rada poďakovala štyrom prednášajúcim za referáty. Myslím, že je dôležité že sme zorganizovali toto stretnutie a debatu, pretože ak si pozrieme rôzne reality, e, ktoré sú prezentované, práce, ktoré rôzne vedecké inštitúcie prezentujú, ktoré prezentuje občianská spoločnosť, je vidno, že my musíme niesť politickú zodpovednosť za to, aby sa takéto práce uskutočňovali. Vďaka nadácii pre ženy a Marise Soleto, ktorá je zapojená do tejto práce. Poznám teraz iniciatívu štipendií Soledatka Solela. A bolo by možné, je možné v tejto súvislosti sa oboznámiť s realitou takou, ktorú často si ani nevieme predstaviť. V tomto parlamente často hovoríme o gendrovo špecifickom násilí. Musíme um, vykoreniť takéto trestné činy, kedy sú ženy zabíjane len preto, lebo sú ženami. A nie sme si vedome toho, že za každou mŕtvou ženou sa skrýva príbeh. Zodpovedné orgány musia niesť zodpovednosť dnes sú tu prítomné rodiny, v ktorých sa ženy stali obeťami gendrovo špecifického násilia. A takto sme mohli voči tejto realite otvoriť oči. Toto znamená, že z večera do rána môžete strátiť nielen sestru alebo matku, ale že je potrebné sa postarať aj o postihnuté deti. teraz sme citlivejší voči gendrovo špecifickému násiliu. Robíme legislatívnu prácu, ale nemyslíme stále na iné situácie, a tuto je potrebné a dôležité, že sa práve táto debata tu odohráva a že vytvára priestor na stretnutia, aby sme my ako európske inštitúcie mohli poukázať na to, že môžeme vyslať impulzy, aby národné vlády naštartovali aktivity v mojej krajine, v Španielsku. V kongrese minulý týždeň bola odhlasovaná dohoda o tom, že vláda by mala schváliť právo na dôchodok pre takéto obete domáceho násilia, ak ide o siroty alebo ženy. Predtým to neexistovalo. Čiže rodiny sa ťažko ocitnú, sa často ocitnú v ťažkej ekonomickej situácii. Nedokážu to potom zvládnuť. Nejde o charitatívnu činnosť, Ide o verejné, silné systémy podpory, ktoré pomôžu zvládnuť takéto situácie, pretože tieto deti sa stali obeťami gendrovo špecifického násilia. Preto si myslím, že by sme sa mali pozrieť na to, ako touto inštitúciou, Európskym parlamentom, môžeme dosiahnuť aktivity národných vlád Mnohí rečníci sa vyjadrili o potrebe rozsi- vypracovania rozsiahlej štúdie o tom, ako rôzne krajiny reagujú v takýchto situáciách. Potrebujeme zobrazenie tejto reality, aby dobré očakávania, ktoré v určitých krajinách vznikajú, je možné preniesť aj na iných. Tento výbor by mal predniesť návrh na vypracovanie európskej štúdie. Impuls by teda vyšiel z Európskeho parlamentu, ak aj ostatné politické skupiny budú súhlasiť. Som presvedčená o tom, že dnešná debata by mala pokračovať aj na parlamentnom pléne spolu s otázkami pre komisiu. My sa blížime ku koncu funkčného obdobia parlamentu a toto je iniciatíva, v ktorej musíme pokračovať a ešte raz by som sa chcela všetkým poďakovať, ktorí tu s nami dnes zdieľali svoje znalosti, vedomosti, prácu. Dúfame, že môžeme dostať týmto okolnostiam a že parlament bude vládnuť tak, ako to od nás očakáva spoločnosť. Ďakujem pekne, pani Pereš. A teraz pani kolegyňa ďalšia pani kolegyňa Björk. Ďakujem veľmi pekne našim hosťom a expertom. Bolo to mimoriadne zaujímavé si vypočuť, čo ste všetci hovorili. Len som chcela vypichnúť zo švedskej perspektívy zo pár otázok. Máme tu akademických expertov, ženské organizácie, detské organizácie sa zaoberajú týmito témami. Bolo im dlhú dobu jasné, že taktiež deti sú obeťami v situácii, kde žena je obeťou patriarchálneho násilia v partnerstve. My sme sa snažili vypracovať viac dokumentácie k tomuto. Myslím, že e, stanovisko španielskej kolegyne je veľmi dobré. Pred 10 až 15 rokmi sa odohralo veľké množstvo prípadov e, k tejto téme. My sme sa snažili v Švédsku rozvinúť povedomie o tom, že dieťa je obeťou a že nie je v záujme dieťaťa, aby e, strávilo čas s dospelou osobou, ktorá bola útočníkom v tomto prípade. My chceme rozšíriť práva rodičov na ochranu voči násiliu, na práva detí na ochranu voči násiliu, aby mohli žiť bez trvalej hrozby. Stále sa stretávame s takýmito prípadmi na švedských súdoch a dochádza k, k takým rozsudkom, kedy útočník nadalej má zachované právo navštevovať svoje dieťa a my chceme zabezpečiť, aby obeď sa sama mohla rozhodnúť o tom, ako stvárni svoj život. A aby druhý rodič, ktorý bol útočníkom, nemohol do takej miery rozhodovať o živote dieťaťa, ktoré bolo obeťou. Táto zmena by nemala byť iba praktickou zmenou v legislatíve, ale aj v jurisprudencii, v rozhodovaní súdov. Chcem podporiť to, čo odznelo o fyzickom násilí voči deťom. Švédsko sa snaží zakázať akékoľvek fyzické násilie voči deťom. Naďalej by sme na tom mali v Európskom parlamente pracovať. Možno je to aj mimo rozsahu pôsobnosti nášho vypočutia dnešný deň. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky zdieľané znalosti. Pani predsednička hovorí, mimo mikrofónu, bohužiaľ nepočujeme. Pani, e, slovo má pani Jiménez. Ďakujem veľmi pekne. Tak ako moja kolegyňa by som sa rada poďakovala za vašu prítomnosť. Samozrejme je potrebné, aby tí, ktorí to najviac potrebujú, boli zviditeľnení. Je dôležité, aby dostali hlas zopár ideí a jedna otázka. Smernica, v rámci ktorej som bola spravodajkyňou v roku 2012, medzičasom sme ju už vylepšili, ide o smernicu na ochranu a podporu obetí násilia. Bola tam časť, ktorá sa venovala deťom a maloletým a jedna časť bola venovaná aj gendrovo špecifickému násiliu. Deťom tam bol venovaný priestor v rámci témy násilia a aj v časti, kde išlo o to, a jedna časť bola venovaná konkrétne iba deťom. Rada by som eh, k tomu poznala váš názor. Ako prebehla táto legislatívna harmonizácia? V Európe je trošku náročné to zabezpečiť. V mnohých ďalších oblastiach sa dosahuje pokrok, napríklad v poľnohospodárstve, ale v tejto oblasti je to s pokrokom komplikovanejšie, pretože členské štáty si myslia, že to patrí do ich kompetencie pretože násilie sa z právneho pohľadu nazera inak ako v inej krajine a dokonca sú také štáty, kde to vôbec nie je trestné podľa legislatívy. Rada by som si k tomu vypočula váš názor. Myslíte si, že existuje k tomuto dostatok právnych aktov? Ja si to nemyslím že existuje dostatok európskych zákonov k tejto téme. Aké rozdiely tu pánujú medzi členskými krajinami? Existujú zákony, ktoré dokonca vôbec nefungovali. Nástroj, pri ktorom sme si mysleli, že mm, narazí na veľmi dobrú odozvu, dokonca k tomuto bol vydaný rozsudok Európskeho súdneho dvora kde bola snaha upraviť legislatívu týkajúcu sa násilia na ženách. Ide o ochranné opatrenia. Musí existovať možnosť vydať rýchle rozhodnutie v tomto prípade, je dôležité popromýšľať nad tým, nad tým, čo sme vtedy neurobili dobre. Neviem, či zdieľate môj názor. Často sa stáva, že ani, nevládky, ani mimovládky, ani policia, ani obete nevedia, že existujú takéto nástroje. Rada by som vedela, aké nástroje môžeme použiť na zlepšenie a na odstránenie tohto stavu ako sa o tom môžu šíriť informácie, pretože dieťa má veľmi silný emocionálny vzťah k rodičom, na to sme možno nemysleli. Emocionálny vzťah e, k matke a godcovi a potom vyvstáva otázka, ako je možné zabezpečiť, aby dieťa mohlo byť svetkom v súdnom procese, a ako sa k tomuto postaviť v trestnoprávnych procesoch? A aké postavenie budú mať deti a ochranu v prípadoch, kedy musia vypovedať? Ďalšia kolegyňa. Pani Kienge, ďakujem pekne. Našim hosťom predneseným témam, za prednesené témy a za veľmi dobré vyjadrenia. Téma, ktorú dnes preberáme, je ochranou maloletých. Rada by som privítala mojich hostí z Talianska. Sú to mladí ľudia, ktorí sa zaoberajú ľudskými právami a som si istá, že z toho, čo odznelo, si budú môcť mnohé odniesť domov a pretaviť to do svojej práce. Tu v parlamente si pripomíname 70. výročie podpísania Všeobecnej deklarácie ľudských práv. A ja mám pocit, že plinie príliš veľa času a príliš veľa právnych aktov a práv sa otria sa v základoch. Potrebujeme novú komunikačnú stratégiu v inštitúciách, aj mimo nich, aby sme opäť mohli snívať a aby bola mobilita týchto práv zabezpečená. To je horizontálna výsada, aby každý mohol uplatniť svoje základné ľudské práva. Musíme sa zasadzovať za to, aby v tejto téme existovali školenia, osveta, aby e, sa na to organizovali kurzy, posilňovanie legislatívneho povedomia bez práv, ktoré im budú všetci rozumieť, sa nepohneme ďalej. Musíme začať v školských laviciach a um, vzdelávať aj pedagógov. Potrebujeme jednotný prístup, zber dát. Chcela som k tomu ešte niečo povedať. Včera vo výbore LIBE sa schválilo veľmi dôležité nariadenie. Ide o štatistiky v rámci spoločenstva. Hovoria o zbere údajov. Toto nariadenie sa týka štatistik eh, bod migrácia a legislatívna ochrana. Je to veľká téma. Hovorím to preto, lebo mnoho dát nám ešte chýba, najmä o e, maloletých. Často sa tieto štatistiky vôbec nezverejnia, pretože chýbajú údaje a teraz členské štáty budú mať povinnosť vytvárať štatistiky častejšie, taktiež preverovať spolahlivosť údajov, ktoré budú postúpené Eurostatu. Existuje povinnosť transportovať eh, zozbierané údaje. Toto chceme, aby sa týkalo najmä maloletých, najmä nesprevádzaných maloletých. A zabezpečiť im rôznu, rôzne druhy právnej ochrany, na ktorú majú nárok. V týchto prípadoch sa často neuskutočňujú príslušné legislatívne a právne opatrenia. Je potrebné si ich vypočuť a brať vážne ich hlas. Ďakujem vám za túto príležitosť, ktorú ste nám ponúkli. Mám pocit, že potrebujeme jednotný, komplexný prístup, aby sme sa dostali vpred takto môžeme zabezpečiť efektívnu ochranu. Prepačte prosím, ale chcem ešte vydať jedno svedectvo, pretože pred niekoľkými rokmi som sa zaoberala jedným takýmto prípadom v Taliansku. Som prijala jednu ženu zo zahraničia, pretože mnohé z toho, čo odznelo, neplatí pre zahraničné rodiny alebo zmiešané manželstva. Toto bola stará mama dieťaťa, ktorá zažila vraždu matky dieťaťa. Otec bol Talian, a teda matka bola cudzinka. Dieťa bolo prisúdené talianskej starej mame bez toho, aby boli preskúmané citové väzby na starú mamu z matkinej strany. Čiže automaticky e, súd uprednostnil taliansku starú mamu zo strany otca. Dokonca potom dieťa e, vodili na návštevu do talianského väzenia. Podľa mňa je to absolútne nemožná situácia. My sme potom našli v rámci platformy občianskej spoločnosti eh, jedného advokáta, ktorý sa chopil tohto prípadu. Po dvoch rokoch sa nám podarilo zabezpečiť, aby dieťa nebolo v opatere manželovej rodiny, ale žilo s matkou zo strany, starou matkou zo strany matky. Ja sa stále skúšam informovať, ako sa tomu dieťaťu darí, pretože po tejto udalosti stratilo reč. My musíme myslieť aj na takéto špecifické skupiny a prípady a musíme zohľadňovať situáciu zahraničných rodín. Ďakujem pekne. Pani Ajala Sender, ďakujem pekne, pani predsedníčka. A ja chcem srdečne pozdraviť všetkých prednášajúcich, poďakovať im. Panoráma, ktorú ste nám tu rozvinuli, ukazuje všetky deficity a potrebu toho, že musíme na, tom, na tomto aktuálnom probléme intenzívne pracovať, že sa často tento problém odsúva na okraj Určite je to aj eh, otázka pre exekutívne orgány. Chcem podporiť vypracovanie rozsiahlej štúdie, kde by obete rodinného násilia a gendrovo motivovaného násilia boli v centre pozornosti. Okrem toho treba zohľadniť ešte ďalší aspekt, ktorý e, sa prejavil pri škandáloch s cirkvou. Aj túto e, oblasť je potrebné preskúmať. Pravdepodobne sa to všetko začína v rodine predtým, ako k tomuto násiliu dôjde aj niekde mimo rodiny. Chcela by som podporiť vypracovanie tejto štúdie, pretože nám chýbajú konsolidované a porovnateľné údaje na európskej úrovni. To sú tie veľké deficity, s ktorými sa musíme vyrovnať predtým, ako môžeme zlepšiť legislatívu. Ako už povedala kolegyňa, jednoznačne musíme dokázať všetkým vládám, že tento problém existuje. Po druhé, odznelo, že sa musíme sústrediť na školu. Sú tu mnohé ďalšie dôležité aspekty. Média, chýbajúca dohoda. Toto všetko musíme pokryť. Odhliadnúc od školy, kde pri zlej situácii v rodine sa očakáva, že pomôžu učitelia, musíme si predstaviť aj školu pre rodičov v niektorých z týchto krajín. Už existuje niečo také, čiže nie len škola pre deti, kedy dochádza k interakcii medzi učiteľmi a deťmi, ale aj škola pre e, rodičov. Toto je úloha pre verejnú správu. Pre rodičov by mali existovať príslušné kampane. Jedna z overených praktík aj v Španielsku existujú dobré možnosti to využiť, je kampaň eh, pre best practice, osvedčenej praxe, sociálne zákony. Mala by to byť kampaň sledujúca európske ciele. Celá kampaň by sa mala venovať tomuto fenoménu každoročne a priniesť informácie o tom, v ktorej krajine sa dosiahol aký pokrok. V tejto oblasti prebiehajú veľké snahy. A pokiaľ ide o obete domáceho násilia a rodového násilia, okrem toho tu ešte v rámci Európskej únie musí existovať väčšia konsistentnosť. A to by sa dalo uplatňovať cez používanie, rozširovanie verejných prostriedkov nie sú všade potrebné politiky vo všetkých členských štátoch a tam by sme tiež eh, mali zohrať istú úlohu a potlačiť to dopredu. A nech sa páči, pani Valina Delanoval. Eh, dobrý deň. Eh, prepačte, že som tu nemohla predtým byť, pretože som musela hlasovať niekde inde. Je to pre mňa veľmi dôležitá téma a myslím si, že je to mimoriadne dôležitá záležitosť a psychologické násilie je e, veľmi zlé, pretože deti veľmi trpia a dá sa len ťažko identifikovať, je abstraktnejšie a mali by sme sa zamerať aj na psychologické násilie a psychologické týranie. E, niekedy čítame veci, ktoré sú úplne surrealistické. Čítala som o dievčati, ktorého otec bol odsúdený, pretože ju týral a e, otec dostal právo na návštevy dieťaťa bez prítomnosti tretej osoby. Ako je vôbec možné, že sa niečo také môže stať? A to preto, že matka sa odsťahovala do inej komunity, niekam inám a z praktických dôvodov bolo jednoduchšie, keď to dieťa nebolo nikým sprevádzané počas návštevy otca. Ale predsa súdny systém musí fungovať logicky, musí spolupracovať s rodičmi. E, s mimovládnymi organizáciami, aby sme naozaj neskončili e, s takýmito e, surrealistickými situáciami. Keby ste nám naozaj mohli povedať niečo o vzdelávaní a o školeniach. Teraz tu hovorím o zaškolovaní a vzdelávaní ľudí, ktorí pracujú na súde, ktorí pracujú v právnom systéme je, vedia títo ľudia, aké sú tieto problémy? Ďakujem veľmi pekne, máme posledných 10 minút a teraz dávam slovo naspäť odborníčkam, ale maximálne každá dostane 2 minúty, pretože musíme skončiť o 12.30. Dobre, takže 2 minúty dostanete každá. Nemyslím si, že by španielský právny systém bol horší eh, než iné eh, právne systémy, ale niektoré veci sú neakceptovateľné. Eh, je tu istý zmetok medzi tým, čo sú práva dieťaťa a čo je systém ochrany. Samozrejme, je tu povinnosť, ktorú majú členské štáty urobiť všetko, súlade s dohovormi e, Rady Európy, tak aby deti boli chránené, ale mať nejaký dohovor a robiť naozaj to, čo je predpísané, tak to je niečo iné. Objavujú sa často absurdné situácie po súdnych rozhodnutiach a pričom tieto súdne rozhodnutia tiež bývajú občas e, absolútne absurdné. A preto je potrebné zaškoliť, vzdelávať e, pracovníkov súdov aby pochopili, aké sú problémy. Smernica z roku 2012 je dobrá, ale žiaľ nepredpokladá e, rozvoj a poskytovanie špecializovaných služieb pre mladých ľudí. Mohla by som vám uviezť tisícky prípadov. Pred dvoma mesiacmi boli zabité dve deti v Castellone. E, je to španielská provincia. Potom ako matka a otec už boli upozornení eh, miestnymi orgánmi, že eh, majú zmeniť svoje správanie, pretože miestne orgány eh, vedeli, že je tam nejaký problém tejto rodine. Napriek tomu matka zabila dve céry. A takéto situácie vôbec nie sú vzácne. Práve naopak, je to niečo, čo sa objavuje každý deň. Hlavne pokiaľ ide o návštevy u otcov, ktorí zabili matky svojich detí. Takže nepotrebujeme iba legislatívu, ale potrebujeme, aby aj orgány, právne orgány si veľmi dobre uvedomili, aké sú dôsledky ich konania jedna z najlepších vecí, ktorá sa e, podľa mňa stala, je, že sa venujeme tejto otázke a tak ako povedali, e, povedala švedská poslankyňa, myslím si, že by organizácie, ktoré sa venujú právam e, žien a právam detí, sa mali dať dohromady. V mojej krajine si myslím, že vieme, aký účinok má domáce násilie na deti, vedia to aj súdy, ale nevenujeme sa tomu e, dostatočne. Závisí to od toho, kto je sudca. A pokiaľ ide o vzdelávanie, tak e, budúci týždeň, teda začiatkom decembra, e, budem vzdelávať advokátsku komoru a budem im hovoriť o účinku domáceho násilia na deti. A na univerzite učím študentov práva a to je podľa mňa pozitívne, ale treba robiť viac. A myslím si, že už som toho povedala dosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne spomeniem iba niekoľko bodov. Pokiaľ ide o legislatívu, vieme, že niektoré krajiny v Európe neratifikovali a neprijali zákaz telesných trestov. Takže neviem z hlavy, ktoré krajiny to sú, ale ak budete mať o to záujem, môžem vám poskytnúť tento zoznam. Chcela by sa vyzvať všetky členské štáty, aby ratifikovali istambulský dohovor. Ak je možnosť, tak Európska únia by mala ratifikovať rešpektovať istambulský dohovor a takisto aj dohovor o právach dieťaťa. E, to by mal byť aj silný záväzok, že Európska únia bude bojovať proti e, násiliu páchanom na deťoch. E, pracovala som celé roky v Rumunsku, kde sa prijal takýto zákon. Ehm, ktorý zakazuje telesné tresty a to neznamená, že tie telesné tresty sa nevykonávajú, ale treba jednoducho chrániť ľudské práva a v tomto konkrétnom prípade práva detí. Štúdia by bola veľmi vítaná, podľa mňa je to dobrý nápad a je e, dôležité e, vo všetkých údajoch, ktoré zbierame, vo všetkých službách, ktoré poskytujeme, nezabúdať na zraniteľné skupiny. Spomínali sa viac raz deti migrantov. E, či sú tu tie deti s rodinami, bez rodín, e, či majú právny štatút alebo nie. To je jedno. Dieťa je dieťa. Každá krajina v Európe má povinnosť e, rešpektovať a chrániť práva detí, ktoré žijú na území tohto štátu. Nesmie tu byť nejaká diskriminácia, nesmie sa robiť nejaký rozdiel medzi deťmi na základe ich pôvodu. Takže to je princíp, ktorý musíme uplatňovať v Európe a štúdia alebo legislatíva by sa mali postarať o to, aby tieto deti mali prístup k službám a treba tieto deti brať do úvahy. Myšlienka prepojiť e, prideľovanie e, finančných prostriedkov Európskej únie um, s ochranou detí. Už musím povedať, že súčasný finančný rámec to nerieši dostatočne, nezachráni dostatočne deti e, či už interne alebo externe. Jednoducho treba e, započítať do tohto finančného rámca aj ochranu detí pred násilím. Ďakujem pekne, mnohé veci tu už zazneli, takže áno, komparatívne štúdie, to je jasne, zberú dajú, to je jasné, pracovanie sieti, koordinácia, áno, pretože často aj v rámci Európskej únie alebo v rade, zistíme, e, Rada Európy, Európska únia robia sa rovnaké štúdie, ale nedochádza k výmene informácií a chcel by som zareagovať to, čo povedala pani poslankyňa. Kultúra práva, to sa mi páči. Práva detí, všetky práva v podstate sú prepojené, ale dôležité mať túto kultúru. Treba šíriť túto kultúru práv v Európskej únii. Poviem konkrétne prípady, keď robím školenia s deťmi, hovorím o právach, keď hovorím o občianskej demokracii, tak áno, sa hovorí, deti majú právo na to, deti majú právo na to, ale v podstate je dôležité, aby deti považovali e, tie práva za svoje. Kdekoľvek ideme, tie práva naše idú s nami. A je veľmi dôležité práva pracovať na tejto otázke a nie len tak nejako z katedry, zo školy prednášať, ale v každodennom živote, e, v práci s mladými, v rodinnom kruhu. A preto je veľmi dôležité mať túto kultúru práva. Je potrebné demokratizovať vzdelávanie. Ako? Ako metodou? No musíme inovovať vzdelávanie, pretože áno, sú odborná príprava, odborná príprava, väčšinou s deťmi sa používajú interaktívne hry a tak ďalej, to dynamické. Aj tu môžeme rozvinúť kultúru prevencie, Potrebujeme k tomu nástroj, ako osloviť deti, nie knihami, pretože nie, že im to nanútime do učebných osnov, ale prakticky máme medio, digitálne vzdelávanie, inovatívne metódy, čiže musíme použiť také nástroje, ktoré budú znamenať to, že deti prejavia záujem o tieto práva. To je tá kultúra, ktorú musíme šíriť, to je prvá vec, pretože legislatíva je zásadná, áno, ale ako som už povedal, ak si nezoberieme tieto normy za svoje, ak nemáme tú e, kultúru práva, tak e, nebudeme ani konať na základe našich práv. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám všetkým veľmi pekne. A Myslím si, že naše vypočutie, naša diskusia bola veľmi dôležitá pre nás ako politikov, ako europoslancov, ale myslím si, že toto vypočutie je veľmi dôležité aj pre našich dnešných návštevníkov zo Španielska a z Talianska. Ďakujem veľmi pekne, musíme spolupracovať ak chceme dosiahnuť dobré výsledky, aby sme chránili naše deti. Myslím si, že je nevyhnutné urobiť o mnoho viac, než e, robíme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A Ďalšie stretnutie sa uskutoční 27. novembra od 9. Bude to celodenné stretnutie a teraz vám uh, veľmi pekne ďakujem pani predsednička Laskov, ďakujem tlmočníkom, sekretariatu za uh, všetkých uh, europoslancov a týmto končím naše zasadnutie. Presne na čas. Thank you. Thank you. Thank you.